o Nikaragui a slovo už odovzdám priamo autorom. Ako prvý sa e, pán Bohuslav Sonik vyjadri. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Politika e, Daniela Ortegu, prezidenta v Nikaragui, e, poukazuje na aktuálna starého komunistickej, starého eh, komunistického príslovia, že my tú vládu nikdy eh, neodovzdáme. Eh, takže medzinárodné v podstate by mali akceptovať demokratické pravidlá hry, ale v san, sandinisti sa vrátili v roku 2008 do vlády a Eh, snažia sa odblokovať všetku možnú politickú eh, konkurencie. Už v roku 2008 eh, Európsky parlament hovoril o tom, to, ako je strana a vláda previazaná so sandinistickým hnutím. Amnesty International písala o Eh, udalostiach, ktoré sa diali v spojení s mm, voľbami, eh, zabíjanie žurnalistov, ich prenasledovanie, mm, je pravdepodobné, že následujúcim eh, krokom u Ortegu bude prehlásenia sa za doživotného prezidenta, tak ako Fidel Castro. Tam nikdy ešte sa nekonali slobodné voľby. A si situácia, e, čo sa týka dodržiavania medzinárodných noriem a práv človeka a revidovania e, spolupráce s e, inými krajinami je potrebné smerovať tak, aby dodržiavanie a podpis pod chatu základných práv človeka nebolo len pustým prejavom. Pán Bielan, áno, ďakujem, pán predseda. Minulú sobotu sa desiatky tisíc obyvateľov Nikaraguji zareagovali na apel e, opozičných politikov a demonstrovali proti politike prezidenta Daniela Otegu, ktorá do Nikaraguji e, privádza e, diktatúry. Najvyšší súd Najvyšší súd sa um, uzniesol na tom, že Ortega nemôže druhýkrát kandidovať na pred, prezidenta a vieme, že pán prezident Ortega nemá dve tretiny väčšiny v parlamente a preto musel, musel meniť ústavu. Pokiaľ by v roku 2011 druhýkrát kandidoval. Potom budeme musieť akceptovať, že v Nikaragui bude skutočná diktatúra a počas ďalších rokovaní s krajinami Strednej Európy a EÚ musíme sa koncentrovať na tento problém a aby, musíme využívať všetky možné prostriedky na to, aby sme zastavili prezidenta Ortegu v tejto, na tejto ceste. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne, pán Van Balen. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj sa chcem poďakovať za podporu tohto parlamentu pre moju delegáciu, keď sme boli v Manue. Boli sme pozvaní, mierovilne sme prišli, pozvala nás parlamentná väčšine, hovorili sme o voľbách, volebnej kampani, ľudských právach, občianských slobodách a ústave. Boli sme e, prstami, boli sme piráti a e, hrozili nám, že nás e, vyhostia z krajiny, že budeme persona nás non grata a obviňovali nás toho, že chceme e, spôsobiť štátny prevedenie návrat. Ale čo ešte horšie, očiernili moju krajinu a utlačajú svojich vlastných občanov. A ja si myslím, že Európska únia by mala monitorovať to, čo sa deje v Nikarague. Mala by vyslať e, volebných pozorovateľov v roku 2009 a podporiť demokratickú opozíciu. A taktiež dúfam, e, že v konečnom dôsledku urobíme to isté, a objektívne e, zhodnotíme aj výsledky volieb v Hondurase. Uvidíme, ako to bude v nedelu, či budú slobodné a férové e, voľby. Ak uznáme výsledky volieb, tak možno, že sa skončí ústavná kríza v tejto krajine. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán Fan Balen. Teraz e, rečníci za politické skupiny, pán Kelam najskôr za ľudovú stranu. Ďakujem pekne, pán predseda je tu alarmujúca tendencia v Latinskej Amerike, sú tu populistické režimy, predlžujú sa mandáty súčasných prezidentov a v ideálnom prípade až do konca ich života. Takto sa Hitler dostal k moci. A aj Lenin, ale výsledky e, neukázali žiaden rozdiel títo prezidenti neboli schopní alebo ochotní zlepšiť kvalitu života ich e, občanov Kuba je e, bolestivým príkladom, ako e, životy normálnych ľudí boli celé 10 ročia e, ničené, kazené. V Nikarague vidíme alarmujúci príklad, že takíto vládcovia sa nemenia, vracajú sa k moci, aby ju opäť zneužili a preto je našou úlohou jednoznačne odsúdiť takéto porušovania ústavy v Nikarague a vyžadovať lepšie využívanie e, rozvojových prostriedkov poskytnutých e, Nikarague. A je e, škoda, že organizácia amerických štátov nereagovala na porušovanie ústavy jedného člena. Teraz pani De Kaiser, ďalšia rečnička, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj som rada, že pán Balen sa v poriadku vrátil do Európy a e, že bol vyhostený, až keď už bol v lietadle, ale vážnejšie. V mene mojej frakcie chcem povedať, že túto hru hrať nebudeme. Európska ľudová strana nám zamietla naliehavú záležitosť o Ugande. Išlo o e, zákony proti homosexuálom a taktiež bola zamietnutá e, naliehavá otázka o Iráne. A teraz e, chceme hru pre alebo proti Ortegovi na základe demonstrácií v tej krajine? Nož ja odmietam, pretože naliehavé otázky tu majú naozaj pomôcť osobám alebo e, dôležitým otázkam a nemôže to byť zneužívané pre politické záujmy frakcií, takže moja e, skupina nepodpíše toto uznesenie, dokonca ani nebudeme hlasovať a rázne protestujeme proti tomu, čo sa tu deje, pretože to diskredituje Európsky parlament. Ďakujem pekne, pani De Kaiser. Teraz pán e, Romeva i Rueda. Nuž, e, chcem vystúpiť v podobnom duchu. Je to smutné, dokonca hanebné, že takéto dôležité zasadnutie o naliehavých porušeniach e, ľudských právach je takýmto spôsobom manipulované. Uh, Zaraža ma, že tá téma je práve e, Nikaragua. Mali by sme hovoriť o dôležitejších veciach, ale nestalo sa tak naviac. E, dnes e, ďalšie body vypadli z programu, pretože sme dodali, pretože sme tam e, vložili namiesto toho Nikaragu a to je naozaj nevydané, čo sa týka e, týchto naliehavých otázkach. Mohli sme hovoriť o západnej Sahare, o tom sme mali hovoriť, pretože e, tam sú ľudia vo veľmi ťažkých situáciách, napríklad ako odat, ktorým je odňatá sloboda. Mnoho osôb je v okupovaných oblastiach v Maroku, v zadržiavaní vyučovacích táboroch. Tuto e, musíme e, zaujať jasné stanovisko. Mohli sme to spraviť, mohli sme o tom hovoriť, ale nebolo to možné, pretože e, ľudová strana nás nutí hovoriť o niečom, čo si vôbec nezaslúži ten záujem. Muchas gracias. To bol pán Romeva Rueda za skupinu zelených. To bol pán Romeva Rueda za zelených a teraz za GUE NGL pani Figu Rejdo senhor presidente este é um lamentável debate sobre uma falsa urgência que só descredibiliza o Je to naozaj eh, eh, smutné eh, tento postup, ktorý vlastne diskredituje naozaj Európsky parlament. Mali by sme sa napríklad rozprávať o tom, čo sa stalo v El Salvadore, kde bolo 200 ľudí prišlo o život v zdravotníckom sektore je ehm, veľmi zlá situácia, zhoršila sa chudoba v e, tejto krajine. Mali by sme sa naozaj zaoberať možnosťou pomoci im zmobilizovať finančné prostriedky e, pre El Salvador a začať e, s plánom pre rekonštrukciu tejto oblasti. A naozaj by sme sa mali zaoberať aj takými štátmi skôr, ako je Honduras kde ide o znovu nastolenie vlády e, demokraticky zvoleného e, parlamentu a kde ide e, napríklad je dôležité aj zaoberať sa ľudskými právami v mnohých afrických krajinách. O toto sme sa snažili, ale nič z tohto nebolo možné vďaka teda pozícii EPP. My teda nebudeme spolupracovať na, e, tej, na tomto falošnom naliehavom prípade, ktorý e, tu teraz máme. Dobre, ďakujem. A teraz pán Klute. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem v zásade pripojiť k mojim predrečníkom. A chcel by som pripomenúť, že kolumbijský predseda, e, prezident sa tiež snaží predlžiť svoje volebné obdobie. Ehm, ak sa chceme venovať tomuto, tak potom by sme sa mali venovať aj Kolumbii a eh, FDP blízka nadácia, eh, ktorá sa podielala na púči eh, v Hondurase. O tom sa napríklad diskutovalo v Nemecku. V, bol spomenutý príslušný verejný list Ehm, kde sa teda táto strana ehm, dištancovala od toho. Pán Van Balen je predsedom ehm, liberálov na medzinárodnej úrovni a vie sa, že teda hovoril o možnosti puču v tejto krajine a potom E, to považujem za e, celkom e, pochopiteľné, že Nikaragua uvažuje nad tým takéhoto človeka vykázať z krajiny. Takže toto všetko je iba veľmi priehľadný spôsob ako diskreditovať krajiny, ktoré sa snažia o sociálnejšiu politiku a pranierovať ich. Musím to povedať za moju politickú skupinu, že toto podporovať nebudeme. Ďakujem a teraz tu máme postup podľa Catch the Eye. E, podľa e, pravidel máme iba dve minúty a ja urobím malú zmenu, malý kompromis, lebo sa hlási do diskusie veľa rečníkov, takže budeme mať k e, dispozícii čas pre rečníka za každú politickú skupinu a začneme pánom Kasulidesom. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Nerozumiem reakcii našich Eh, vážených kolegov. Eh, po mojej pravici eh, v tomto hemicykli, pokiaľ ide o voľbu tém, o ktorých dnes diskutujeme. Nerozumiem, prečo by nemalo byť naliehavé Eh, diskutovať o tom, ako sa zaobchádza s jedným z členov tohto parlamentu, ktorý eh, bol na návšteve v krajine, na čo mal teda právo ako predseda Liberálnej internacionály. A nechápem, prečo nemôžeme sa ujať slova a diskutovať o tejto otázke a diskutovať aj o tejto novej tendencii v Latinskej Amerike snažiť sa E, svojvoľne si pozmeňovať ústavu e, jednotlivých krajín a e, byť takto proti tradícii, ktorá hovorí o jednom alebo dvoch volebných obdobiach pre hlavy štátov týchto krajín. Už naši vážení kolegovia tu spomenuli štyri ďalšie témy. A ja sa pýtam, kedy budeme diskutovať o, o nich všetkých. My jednoducho máme vždy len e, tri témy, o, ktorý, e, o ktorých je možné diskutovať. Prepačte, máte len jednu minútu čas. Ospravedlňujem sa. Justas Paleckis na jednu minútu. Pán predseda, podporujem názor mojej politickej skupiny, že táto otázka nemala byť na programe zasadnutia, pretože sú akútnejšie a dôležitejšie otázky na celosvetovej úrovni. Keď už ide o Nikaragu, tak potom by sme mali povedať, že ide o e, krajinu, ktorá patrí k najchudobnejším v Latinskej Amerike. A, a tento komunistický experiment sa e, e, možno neopláca rovnako ako ten neoliberálny. Je to štát, kde superštáty ako USA a Sovietská únia sa mu vždy plietli do politiky a nemôže výjsť zo situácie občianskej vojny z tohto dôvodu. Je tam tendencia e, silnej ruky a to by sme mali samozrejme odsúdiť, ale Nezabúdajme, že takéto tendencie existujú aj v Európe. Pani Meissner. Pán predseda, už sa povedalo mnohé za jedno, že je to nesprávna téma, lebo vo svete máme e, urgentnejšie témy, pretože sú tu e, markantnejšie porušenia ľudských práv, ale to je samozrejme správne, ale je dôležité, aby sme my dbali na to, aby sa e, dodržiavali aj ľudské práva, aj jednotlivé slobody, ktoré my zastupujeme, napríklad dodržovanie slobody tlače a povedalo sa napríklad, že Friedrich Naumann e, Stiftung, e, nadácia Friedricha Naumana, že sa podielala, podielala na, tejto, na tomto poži. To boli všetko klebety, ktoré e, boli, ktorý, ktoré videli svetlo sveta a nie sú správne. Ďalší bod, keď, sa má, keď nemáme diskutovať o puči, alebo mal niekto diskutovať o puči a preto uh, a, preto bol vypovedaný z krajiny. Už teraz si kladiem otázku, keď sa nemôže otvorene diskutovať o otázkach kto, a o hodnotách, ktoré zastupuje, môže niekto niekoho vypovedať z krajiny pardon, len preto, že diskutuje o téme, ktorá sa mu nepáči. No už neviem, predsa nemôže sa povedať len preto e, sme ho vypovedali, lebo o niečom diskutoval. Toto je absolútne nesprávne východisko. Vielen Dank, Frau Meissner. Ďakujem, pani Meissner. A nakoniec Charles Stanok na minútu. Nicaragua je najchudobnejšou krajinou v Latinskej Amerike. To, že prezident Ortega nezlepšil situáciu v svojej krajine napriek mnohým socialistickým utopistickým slubom, naznačuje, že Nicaragua potrebuje zmenu uh, lídra podľa ústavy je iba jedno obdobie pre prezidenta. Možno, že je to rozumné v nestabilnej oblasti, ale Ortega opäť ignoruje právny štát a parlament a zneužíva e, ústavný súd a jeho právomoci. Takže je to tak ako Hugo Chávez vo Venezuele, pretože obidvaja e, vlastne sa stávajú takýmito gangstrami lavice. Nastoluje to nestabilitu a treba brať do úvahy aj chaos v Hondurase. Ak naozaj veríme v demokraciu a slobodu, tak musíme dbať na situáciu občanov Nikarague. Ďakujem pekne. Pán Butikofer, ešte na minútu. No, Len veľmi stručne ale v každom prípade máme jeden výsledok z tejto veľmi ťažkej diskusie. Kolegovia politickej skupiny ALDE z Nemecka práve nepriamo potvrdili, že e, sa skutočne e, diskutovalo o e, štátnom prevrate. Vy ste to obraňovali tým, že musí sa predsa môcť diskutovať o všetkom, aj o štátnom prevrate. Myslím si, že to je pri najmenšom veľmi význačný výsledok celej tejto diskusie a som vám za to vďačný. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A teraz zareaguje komisia, nech sa páči. Pán komisár. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, ako viete, EÚ sa e, angažuje v ťažkom dialógu na zachovanie demokracie a na obža- obnovu občianských práv a demokratických inštitúcií, ale zároveň EÚ sa snaží e, dlhodobo podporovať eh, stabilitu a rozvoj tejto krajiny a celej americkej oblasti vo všeobecnosti. Od komunálnych volieb v novembri 2009, ktoré eh, neboli podľa všetkého úplne v poriadku, medzinárodní donory a ich dôvera vo vládu klesla na historické minimum pretože sa nerešpektujú základné demokratické princípy, férové, slobodné voľby a preto donory zvažujú svoju spoluprácu a investície a e, buď reorientujú alebo pozastavujú svoje činnosti Komisárka Ferrero-Waldnerová rozhodla, že sa pozastaví akákoľvek rozpočtová e, pomoc od 1. januára 2009. Toto rozhodnutie, e, tomuto rozhodnutiu predchádzali rozprávy so členskými krajinami na rade. Po mnohých kontaktoch s nikaraguajskými úradmi ktoré tvrdili, že dojde k náprave. Komisia na začiatku oktobra pristúpila k jednotnému vyplateniu 10 miliónov eur na podporu e, vzdelávacieho sektora. Toto predstavuje malú časť prostriedkov, ktoré boli pozastavené, e, dokopy 46 miliónov eur Minulý týždeň e, zaznela kritika na rozvojovej rade, že neboli žiadne predchádzajúce diskusie s členskými krajinami o tomto. Nechcem zachádzať do podrobností, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme e, rozhodovali v súlade s postupmi a musíme sa aspoň pokúsiť e, zabezpečiť, aby Európska komisia a členské krajiny mali rovnaký náhľad na jednu krajinu. Ak to v konečnom dôsledku nebude možné, tak e, potom samozrejme každý môže e, konať tak, ako e, bude považovať za potrebné. Nikaraguánska vláda povedala, že nadchádzajúce regionálne voľby v roku 2010 a všeobecné voľby v roku 2011 budú mať národné medzinárodné pozorovateľské týmy. Vláda už prizvala oficiálne EÚ, aby vyslala svojich pozorovateľov a vláda sa taktiež zaviazala, zaviazala zlepšiť e, občianské registre aj volebné registre. Je to aj e, program, e, ktorý bude podporovaný komisiou. Nedávne e, vývoje, ako napríklad e, rozhodnutie ústavného súdu, očiernili trochu vládu a nie je isté, či splní svoje sluby. Nedávno aj v pondelok trojka vyjadrila obavy, čo sa týka možného vývoja a v konečnom dôsledku implementácia týchto eh, záväzkov bude dôležitá na to, aby sme eventuálne poskytli rozpočtovú pomoc. Naďalej úzko spolupracujeme s členskými krajinami, ale aj s Európskym parlamentom, tak ako o tom svedčí aj táto rozpráva, či to je, eh, prichádza vhoda alebo nie. Myslím si, že to by si mal rozhodnúť samotný parlament. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, komisár. Týmto končím rozprávu k Nikarague. Hlasovať sa bude na konci tejto rozpravy o naliehavých prípadoch. Teraz e, ďalší bod. Štyri návrhy uznesení o Laose a Vietname a dostávajú slovo